známy nástroj. Ďakujem. A prvom rade by som chcel poďakovať e, členom tohto výboru za, e, toto, e, za tento maratón, za toto maratónové zasadnutie a vážený pán dezignovaný komisár, určite budete súhlasiť, že z tých piatich hearingov, na ktorých sa zúčastníme, toto je najdôležitejšia oblasť pre nás, od e, zadržovania údajov cez azyl a legálnu migráciu. Um, som presvedčený, že e, členia výboru naozaj zachádzali do detajlov vo svojich otázkach, takže naozaj vás podrobili uh, podrobnému vypočutiu. A tiež ďakujem vám za vašu prípravu. Nechcem uh, predbiehať to, čo ste urobili, pretože je to na koordinátoroch, na členoch tohto výboru, Eh, aby zhodnotili to, čo ste dnes povedali. Eh, začnú na tom pracovať dnes o 5. Ešte chcem povedať pár vecí, ktoré ste dnes povedali. Eh, povedali ste, že chcete revidovať nástroje týkajúce sa legálnej migrácie, aj horizontálnej, aj horizontálnej legislatív v tejto oblasti. Jan Albrecht spomenul o otázku o osobných údajoch. Spomenuli ste aj návrh e, PNR, aktualizovaný PNR a iniciatívu na posilnenie Frontexu. Myslím, že to, čo ste dnes urobili, je, že ste odpovedali na e, veľmi veľa kľúčových návrhov, ktoré predostreli e, členovia tohto výboru, ale bude na nás, aby sme zhodnotili, čo si o tom myslíme, ako zhodnotíme vaše kompetencie a to, ako ste sa dnes vyjadrili urobíme, tak teda o 17. E, zostalo možno aj veľa neodpovedaných otázok, um, takže, ale už je to samozrejme na tom zhodnotení koordinátorov, a, a ako som už spomenul, aby to zhodnotili. Takže ďakujem vám. Chcela by som teraz vyzvať e, pána dezignovaného komisára, aby sa e, vyjadril. Na záver je čas na vaše záverečné vyjadrenie. Máte na to 3 minúty. Takže e, môžete sa e, snažiť teraz ešte získať e, tých posledných váhajúcich spomedzi nás. Ale môžete využiť samozrejme aj ten čas, ktorý máte k dispozícii od, zo začiatku tohto zasadnutia. Ale samozrejme môžete sa vedieť len v rámci tých troch minút, ktoré boli pôvodne určené, pretože sme všetci dosť unavení. Ako chcete, pán komisár. Ďakujem pekne, vážení členovia eh, Európskeho parlamentu. V prvom rade chcem vám poďakovať za eh, túto veľmi zaujímavú eh, diskusiu, ktorú sme dnes viedli. Veľmi veľa myšlienok ste spomenuli, ktoré mám v súvislosti s týmito citlivými otázkami. Odchádzam odtiaľto in, oveľa viac inšpirovaný, ak teda ma vymenujete budem prvým komisárom EÚ pre migráciu a vnútro, ak ma teda vymenujete a slubujem, že moje politické vodcovstvo a skúsenosti budem venovať do nasledujúcich troch oblastí, aby som zabezpečil, že EÚ naozaj príjme jednotný, celistvý, efektívny e, e, spôsob zaoberania sa migračnou politikou a pritom bude vychádzať zo solidarity a proporcionality. Tiež Eh, sa chcem venovať aj zodpovednosti. Po druhé, eh, sú pred nami veľké výzvy týkať sa bezpečnosti a treba im čeliť e, vždy, takže budeme zároveň rešpektovať e, základné e, práva slobody, aby sme zabezpečili bezpečnú, bezpečnú oblasť, v ktorej môžu žiť naši občania. A napokon chcem posunúť ďalej európsku politiku vnútra v úzkom partnerstve s Európskym parlamentom. A Chcem, aby som bol v otvorenom, úprimnom a neustálom dialogu s vami. Chcem úzko s vami spolupracovať na základe transparentnosti a vzájomnej dôvery. Chcem vám ešte raz poďakovať za vašu pozornosť. Ďakujem. Thank you, Commissioner Designate. You took my advice. Ďakujem, pán komisár, teda za to, že ste moje odporúčanie prijať.